Good afternoon, dear colleagues. Popoludne, drahí kolegovia, ďakujem za vašu trpezlivosť. Plenárne zasadnutie stále ešte prebieha. Je to na Rade EÚ, ale je čas pokračovať v našej práci nášho výboru e, LIBE na mieste, na ktorom sme prestali našu prácu dnes do poludnia. Ideme na bod e, číslo 9. Pamätáte si, že sme odložili bod číslo 8, pani Gal, spravodajkyňa ohľadne rozšírenia a ľudských práv nie je tu prítomná momentálne a preto Prechádzame na bod číslo 9. Prechod zo šengenského informačného systému SIS 1 plus na šengenský informačný systém druhej generácie e, SIS 2. Zmena a doplnenie predchádzajúceho e, rozhodnutia e, Rady ministrov. Spravodajcom je pán Koejo Desiatka, bod číslo 10 sa týka prechodu šengenského informačného systému na šengenský informačný systém druhej generácie. Zmena doplnenie nariadenia eh, Euró- Rady EÚ. Budeme riešiť obidve tieto záležitosti spoločne, bod číslo 9 a bod číslo 10. Čiže budeme mať krátku diskusiu ohľadne pozmeňovacích návrhov eh, predložených k eh, dvom navrhovaným správam ohľadne prechodu zo šengenského informačného systému na na informačný systém druhej generácie. Termín na podanie pozmeňovacích návrhov bol stanovený na 15. Eh, marec. 8 pozmeňovacích návrhov bolo nastolených na každú navrhovanú eh, správu. Eh, výbor budget poskytol svoje stanoviska k obidvom správam, čiže autory e, v tejto súvislosti e, za e, výbor budget. Pán Alvaro je tu. Takže stanoviska a pozmeňovacie návrhy boli zaslané 26. marca členom výboru LIBE. Takže budem rozprávať pán Koeľo a potom dáme, ako zvyčajne, slovo predsedníctvu a komisii, ale vezmite prosím na vedomie, že hlasovanie je naplánované na budúcom zasadnutí výboru LIBE 27. apríla a 28. apríla. Prosím, vezmite na vedomie, že budeme hlasovať 27. apríla a 28. apríla. Takže nech sa páči, pán Koeľov, spravodajca. Máte slovo. Gostaria de começar a todos colegas que... Ďakujem pekne všetkým kolegom, ktorí zaslali pozmeňovacie návrhy. A začnem Alexandrom Alvarom aj o pozmeňovacími návrhmi. Ďakujem pekne za stanoviska, ktoré zaslal. Súhlasil by som s prístupom, ktorý predložil výboru budget Odráža to dohodu medzi liberálmi, socialistmi a DPM. Máme tu viaceré spojené pozmeňovacie e, a doplňujúce návrhy e, s výborom pre rozpočet. Mám viaceré obavy týkajúce sa e, pozmeňovacích návrhov 17 a 18, ale myslím, že budem hlasovať v ich prospech. Stále sa mi zdalo, že táto e, riadiaca skupina a globálny výbor by mal predstavať malú skupinu odborníkov, ktorí budú preberať len odborné záležitosti. Medzi tým som ale zistil, že rada by chcela rozšíriť túto skupinu. Chceli by zahrnúť viacero ďalších odborníkov za komisiu a musím povedať, že súhlasím s prístupom Alexandra Alvara. Myslím si, že táto skupina by mala byť malá. Ak ju otvoríme nedefinovanému počtu zástupcov, nechápem, na čo táto skupina bude slúžiť. Takže sú tu len dve alternatívy. Buď sa vrátime k pôvodnému plánu, že by malo ísť o malú odbornú skupinu, alebo by sme ju mali otvoriť a dať k dispozícii všetkým inštitúciám a nie len komisii. chcel by som teda mm, rozmýšľam, že by som sa priklonil skôr k Alvarovi, ale ten pôvodný model bol, bol vhodnejší. Menšia odborná skupina. Tiež by som sa chcel poďakovať Johnovi Hansusovi zo so skupiny socialistov. Mám viacero návrhov na doplnenie. Hovoríme tu o posilnenej ochrane údajov. Samozrejme, to vždy vítame, takúto snahu. Ale namiesto článku 5 eh, by to malo byť v článku 14. Eh, je to len otázka umiestnenia, vhodnosti umiestnenia. Keď prejdeme k hlasovaniu, nebudem predkladať e, túto zmenu. Dúfam, že kolegovia budú súhlasiť, ale v každom prípade, pán predseda, chcel by som pripomenúť, že sme dosiahli dohodu s radou ohľadne dlhodobých e, víz. Rozhodnutie nadobudlo platnosť e, koncom apríla a je to spoločná deklarácia, že by sme mali ísť smerom k prehodnoteniu e, ochranných pravidel v rámci Schengenu. Ak dojde k ďalšiemu oneskoreniu e, začiatku fungovania SIS e, 2, čo sa týka ďalších navrhovaných pozmeňovacích návrhov, neviem, či sa kolegovia, ktorí ich navrhli, nachádzajú v tejto miestnosti, ale nesúhlasím so 17. To chcem povedať a to je kvôli úrovni ochrany údajov, ktorú máme v pôvodnom dokumente. Tá je vyššia ako výsledok, ak príjmeme tento návrh zo 16. V rámci rokovaní s radou a komisiou výbor Libe navrhol, že záznam by sa mal vymazať po jednom roku. Čiže bol by to jeden rok, ale najneskôr tri roky by e, boli tieto dáta uchovávané. Čiže členský štát má určitú flexibilitu, aby sa mohol rozhodnúť, aké dlhé bude toto obdobie uchovávania záznamu. Pán Le navrhuje, aby sme mali 3 roky ako štandard ale to sa mi nezdá byť e, dostatočne dobré ako ten kompromis, e, ktorý sme dosiahli. Takže, pán predseda, toto sú moje reakcie k, na, reakcie k navrhovaným pozmeňovacím návrhom. Ďakujem pekne za všetky tieto. Thank you. Ďakujem, pán Coelho. Predtým, ako si vypočujeme predsedníctvo a komisiu, možno pán Alvaro by chcel porať ďalšie veci. Nie, žiadne ďalšie doplnenia? OK. Ďakujem, pán predseda. Len v krátkosti. Poprvé, spolupráca s pánom Koeňom bola vynikajúca. Spolupracovali sme veľmi dobre v rámci jednotlivých výborov. Využili sme výhodu prítomnosti v tomto výbore a e, už sme naposledy e, e, povedali, čo nás trápi. Čiže tieto e, naše pozmeňovacie návrhy nechcú zabraňovať vstupu do platnosti e, tejto druhej generácie SIS, e, ale máme obavy ohľadne toho, že už bolo investovaných 18 miliónov eur do tohto projektu a predmet rôznych interpretácií a testov, ktoré boli vykonané, sa môžu považovať za viac menej úspešné alebo neúspešné v závislosti na tom, ktorého, ktorého e, poslanca sa opýtate. Čiže som spokojný, že sme dosiahli konsenzus a nemyslím si, že by som chcel na tomto mieste povedať niečo ďalšie. Ďakujem. Ďakujem, pán Alvaro. Predsedníctvo? Chcelo by sa niečo k tomu vyjadriť? Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujeme pánovi e, Koeľovi, pánovi Alvarovi, takisto, ktorý nám perfektne e, vysvetlili ich pozmeňujúce návrhy. E, pokiaľ ide o názor predsedníctva rady, môžeme povedať e, pred týmto výborom, že ten citlivý prístup spravodajcov je naozaj v súlade s citlivým prístupom rady v rôznych diskusiách. Sú tam aspekty, ktoré sú nepopierateľné. Napríklad rada vždy otvorene víta akýkoľvek akúkoľvek záruku, ktorá zabezpečuje e, vysokú a adekvátnu ochranu údajov, keď hovoríme o informačných systémoch. Takisto je isté, že rada špeciálne v takomto kontexte, kde je potrebné zabezpečiť transpozíciu e, medzi dvoma informačnými systémy, chce zabezpečiť ochranu tak hraníc, ako aj bezpečnosť, určite musí ísť o prenos údajov so všetkými zárukami. A tento prenos so všetkými zárukami, myslím, že e, sa nachádza práve v e, danom e, dokumente. Počas takisto našich diskusí myslím, že sa dosiahla táto záruka, aby teda bola zabezpečené to, aby sme mohli prikročiť k systému druhej generácie, so všetkými výslednými zárukami. Chcem vám tiež spomenúť, že existuje jeden aspekt, ktorý nás nepokojuje počas diskusí, ktoré sme mali na pracovných skupinách Rade. Týka sa to pozmejúceho návrhu 17, ktoré, ktorý spomenul pán Koeľo. Všeobecná skupina pre riadenie tohto technického aspektu je sa venovala tejto otázke. Teraz e, počet e, pozmeňujúcich návrhov sme uzavreli. Ide o e, tiež obmedzený počet desetich expertov, ktoré, ktorý nemôže byť prekročený a jediná výnimka na tomto počte pracovných skupín a expertov je taká, že máme tu možnosť, že budú stáli experti z jednotlivých členských štátov a jediná teda výnimka je taká, že môže sa umožniť prítomnosť expertov zo strany existujúceho alebo teda súčasného predsedníctva tak, aby sa zabezpečila kontinuita prác. K zvyšku nemôžem tu spochybňovať názor členov parlamentu, pokiaľ ide teda o členov tejto expertnej skupiny, ale ako aj človek zodpovedný za stále zastúpenie, pokiaľ ide o témy, ktoré sa týkajú šengenského priestoru a systémov SIS-1 a SIS-2. Ja by som neodporúčal mm, zabezpečiť taký eminentný charakter pre e, tieto e, skupiny. Takisto parlament, ako aj rada, musí na všetkých forách byť zastúpený a musí byť informovaný jeden aj druhý. Toto je tá bežná prax. Počas španielského predsedníctva my sme si istí, že takisto predchádzajúce ako aj budúce predsedníctva urobia všetko preto, aby všetci boli informovaní, vrátane teda parlamentu, o týchto prácach. Ide o pracovnú teda skupinu expertov, ktorá bude závisieť od niektorých výborov, ktoré už fungujú v rámci komisie ohľadom týchto projektov, za ktorých komisia je zodpovedná aplikujúc systém komitológie. Takže ja úprimne vám môžem povedať, že neviem, či je to proporčné, aby tam boli prítomní zastupcovia parlamentu na tejto riadiacej skupine. Pokiaľ ide o poskytovanie údajov, ja súhlasím s tým, čo tu spomenul pán Koeľo. Musím naviac ešte spomenúť, že máme tu možnosť že z, pre, z pohľadu predsedníctva môžeme vám poskytnúť viacej detailných informácií a prednedávnom sme mali definitívne zasadnutie skupín pre to, aby sme v maji alebo v júni zabezpečili kon- konečné výsledky daných projektov a predsedníctvo, ako aj celá rada, je dosť optimistická, pokiaľ ide o zabezpečenie alebo dosiahnutie tohto cieľa. Ešte by sme mali mať niektoré formálne zasadnutia, diskusie na niektorých pracovných skupinách eh, rade, na niektorých eh, výboroch na vysokej úrovni, ale myslím, že sme dosť optimistickí a domnievame sa, že eh, pokiaľ ide o túto otázku v oblasti migrácie, by sme mohli už čoskoro dosiahnuť tento cieľ. Ďakujem pekne, ďakujem predsedníctvu. Komisia sa chce vyjadriť? La comisión, por favor. Komisie, nech sa páči. Merci, monsieur président. Pekne, pán predseda. Ja sa budem snažiť byť veľmi stručný, chcem najprv poďakovať eh, výboru Libe za veľmi konštruktívny prístup eh, k obidvom textom. Ja by som chcel obmedziť svoj eh, príhovor len dve všeobecné poznámky. Tá prvá poznámka sa týka možnosti, ktorú si vyhradzuje parlamentu, aby mohla vyhradiť rozpočet na ISIS 2. Ide o um, úlohu parlamentu, a to nebolo spomenuté, komisia chce len zdôrazniť eh, tú potrebu jasnej a účinnej eh, procedúry, preto aby boli deblokované fondy eh, pre úspešné spustenie projektu, ako aby teda tento postup alebo táto, táto procedúra nebola prekažkou pre spustenie tohto projektu. Tá druhá poznámka ide o úvahu predsedníctva, ktorá sa týka skupiny GPM, čiže riadece skupiny tohto projektu Možno dosť skepticky, pokiaľ ide o tú myšlienku otvoriť alebo rozšíriť tento počet e, expertov na viacere, na väčšie publikum, pretože ide naozaj o expertnú skupinu, ktorá sa venuje každý deň riadiacemu tomu projektu SIS-2 a dvakrát som tam bol prítomný a môžem vám povedať, že ide naozaj o technickú diskusiu. Naozaj e, treba, aby tam boli experti zúčastnení, pretože iní ľudia nie sú schopní pochopiť, o čo vlastne e, tam ide. A máme obavu, že keď otvoríme túto e, skupinu pre účasť ďalších osôb, ďalších inštitucionálnych subjektov, tak môžeme politizovať alebo môžeme spôsobiť politizáciu tejto skupiny, ktorá zatiaľ teda naozaj vykázala veľkú flexibilitu a veľkú odbornosť. Takže dosť eh, tú planú pochybnosti o pokiaľ ide o potrebu rozšíriť túto skupinu na ďalších eh, ľudí. Ďalší bod sa týka 15 16 pokiaľ ide o, o eh, ochranu údajov. Komisia sa domnieva, že v tomto štádiu veci nie je potrebné mať dodatočné články, pokiaľ ide o ochranu údajov, z jednoduchého dôvodu, že E, pokiaľ e, existuje teda migrácia v rámci právneho, právnej normy šengenského priestoru a pokiaľ ide o mimo migráciu, teda ako náhle tento systém bude operatívny, tak e, hlavná norma pre riadenie tejto záležito, záležitosti bude to vlastne norma 477 2004, ktorá sa bude aplikovať. Každý systém, ktorý bude Mm, prepačte, ja teda odovzdám slovo, hovorí rečník. Pokiaľ ide o pozmeňujúci návrh číslo 16, ten, ktorý sa týkal automatického vymazovania po troch rokoch komisia, tak ako aj spravodajce sa domnievajú, že toto ustanovenie zabezpečí nižšiu ochranu údajov, tak ako oproti tomu, čo máme teraz v texte, takže komisia by nebola ani za tento pozmeňujúci návrh. Ďakujem pekne. Pán predseda. Gracias. Ďakujem pekne komisii. Domnievam sa, že teraz by sme mohli otvoriť diskusiu medzi členom, členmi výboru. A najprv by sa chcel vyjadriť pán Alvaro. Nech sa páči. Ďakujem pekne a rade za vysvetlenie vysvetlenia pozmeňovacích návrhov. Myslím si, že 17, na 17 by sa vedeli dohodnúť, keby komisia i rada mohli zabezpečiť to, čo podal pán Coelho. Čiže no, neplatí, že to grémium nebude otvorené pre všetkých, ale nie pre parlament. Je dobré mať v skupinu odborníkov a nemalo by to, byť, nemalo by to podliehať eh, daní, čiže niečo iné, nejaký piknik eh, popoludní. Čiže v tejto súvislosti si myslím, že by sme sa vedeli nechať eh, prehovoriť, keby došlo k tomuto koncenzu, že sa obmedzíme na týchto 10 členov, ktorí sú pomenovaní a nebude tu žiadna otváracia klauzula. A závisí to ale na tom, na 18, ktorý je v rámci e, programu tohto, tejto e, skupine, aby sme dostávali pravidelnú správu, ktorá, nás, ktorá parlament bude e, informovať. Toto by bolo užitočné, keby sme dostali signál v tejto oblasti, či s tým súhlasíte alebo nie. To sa týka aj pre členské štáty. U som ale iného názoru ako zástupca komisie, pretože čo navrhol tento kolega je balík eh, opatrení ohľadne eh, osôb a údajov. Takéto to ustanovenie e, sa nechádza, nenachádza v 58. v oblasti oznámení o e, porušení bezpečnosti. Není tu nič navyše k 58.64. E, Čiže keby keďže to tam je, nevieme, čo tam bude zapracované, to sa nedá predpokladať a ak sa nemýlim, ak sa nepoužíva 225, tak potom 15 nemá význam, e, pokiaľ mi komisia nevysvetlí, že obidve smernice sa používajú. Ale ešte raz, aby som to počiarkol, v e, 46 nedochádza k e, zmene v rámci riešenia tejto problematiky. Ďakujem pekne. Gracias. Ďakujem pekne. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, uh, vreau să-mi exprim din nou... Este o plăcere să lucrez cu dânsul. Chcela by som, chcel by som povedať, že pre mňa bolo naozaj veľké potešenie pracovať uh, s pánom Alvarom, ako aj s pánom Koeľom. Uh, pracovalo sa mi veľmi dobre. Chcel by som tiež teraz žiadať od komisie, ale teda nielen od komisie, že je potrebné zabezpečiť väčšiu transparentnosť pre všetky opatrenia, ktoré budú prijaté v tejto oblasti, pretože v skutočnosti ešte nie sme si istí úspechom alebo neúspechom tohto e, testu, pokiaľ ide o migráciu. Ešte stále nám chýbajú konkrétne informácie, povedali nám síce niečo, ale nebolo to úplne zrejme. Zároveň by som chcel povedať, že súhlasím e, s tým, čo povedal pán Alvaro z komisie, pokiaľ ide o e, pozmeňujúci návrh číslo 15 ten by mal byť eh, premiestnený do článku 14, eh, eh, takže nemusíme zrušiť tento článok, pretože je len o dodatočné opatrenie a pokiaľ dobre viem, tak je to dodatočné opatrenie, ktoré by malo zabezpečiť bezpečnosť údajov, takže to by sme nemali vypustiť. Veľmi pekne ešte raz ďakujem a dúfam, že sa nám podarí nakoniec dostať z tejto slepej uličky. No more colleagues. Žiadny ďalší kolegovia, žiadne ďalšie kolegyne, žiadne ďalšie otázky. Takže vraciam sa k vám, pán Koelio, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Chcel som sa zamerať len na problematiku pozmeňovacieho návrhu 17, číslo 17. Aby som hovoril jasne, preferoval by som riešenie malej a uzavretej skupiny ehm, v neprospech globálneho, určitej globálnej e, skupiny. Ako som už povedal komisii, bolo by lepšie, keby od začiatku Európska komisia mohla podporovať nejaké takéto JDMD. Žiaľ, v poslednej e, minúte bol tento riadiaci výbor vytvorený. Chceme zahrnúť odborníkov od, z členských štátov a zabezpečiť vynikajúcu úroveň e, odborných e, riešení na e, riadiacej úrovni tohto programu. Nedokážem ale pochopiť, že ak tento návrh je pred nami a hovorí, že po vytvorení maximum 10 členov, hovorí sa tu, že e, zasadnutie týchto, to, tohto orgánu, e, to, zasadnutia sa môžu zúčast, zú, zúčastňovať aj e, ďalší úradníci na svoje náklady. A ak správne chápem radu, a ak chcete rozšíriť toto na úradníkov komisie a na odborníkov z členských štátov. Čiže v pracovnom texte rady rozširujú počet ľudí, ktorí sa môžu zúčastňovať na týchto, na týchto stretnutiach. A chápem, al, e, po, chápem pozíciu Alexandra Alvara. Nesom spokojný e, s týmto stanoviskom. Uprednostňoval by som podporu e, pána Alvara. Prečo kto, akékoľvek iné druhy e, úradníkov z komisie môžu byť na týchto, e, na týchto zasadnutiach a nie parlament ako taký? Prečo parlament je jedinou inštitúciou, ktorá je mimo tejto snahy? Nechápem to. Takže podľa môjho názoru existujú dve rôzne možné riešenia. Buď Užíme odbornú skupinu na odbornú skupinu e, desiatich členov, bez eh, kohokoľvek iného, alebo ak eh, rozšírime túto skupinu na ktorýchkoľvek ďalších eh, úradníkov, ktorých chcú byť na tomto stretnutiach odbor, odborníci členských štátov, odborníci z rady, tak prečo nie aj zástupcovia parlamentu? Takže dúfam, že nájdeme riešenie. Môžem pracovať na kompromisnom riešení v zmysle toho, čo povedal Alexander Alvarov v inom texte, ak sa budem domnievať, e, že dokážeme dosiahnuť dohodu s radou na, tejto, na tomto poli. Ale toto je bod, ktorému nerozumiem. Prečo je parlament jedinou inštitúciou, ktorá je vylúčená z týchto snách? Ďakujem pekne. Thank you. Ďakujem. Nejaká ďalšia pripomienka zo strany predsedníctva alebo komisie? Chceli by niečo k tomu povedať, k tomuto záveru spravodajcu, pána Koeľa? Nie? Tak potom chceme vám pripomenúť, že hlasovanie bolo stanovené na nasledujúce zasadnutie výboru LIBE 27. a 28. apríla. Áno, pán Alvaro? Prepačte, pán predseda, ale Chcel by som dostať odpoveď na otázku, ktorú som predložil ohľadne pozmeňovacie návrhy Senčiora, nášho kolegu, pretože komisia opodstatnila vylúčenie tohto pozmeňovacieho návrhu smernicou 9646, ktorá pokrýva ochranu údajov. Ale aby som nebol dezinformovaný, neexistuje nariadenie v rámci 9646 eh, ohľadne oznámení porušenia bezpečnosti, takže možno som len dezinformovaný. Chcel by som viacej informácií a objasnenie v tejto oblasti. Ďakujem. No, som chcel sa vrátiť k tej otázke, ktorá bola položená pánovi Alvarovi. Áno, mm, máte slovo. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Ja chápem absolútne, alebo my chápeme otázku pána Alvara v našom zmysle. Myslím, že tú otázku by sme mali položiť úplne inak. Dôvod je taký, že samotná komisia je podriadená určitej úrovni povinnosti, určitým povinnostiam alebo zárukam, bezpečnosti, ktoré sú veľmi vysoké. Toto nevyplýva zo smernice, ktorú citoval pán Alvaro, ale z rozhodnutia kolegia komisárov ohľadom bezpečnosti, ktoré sa aplikujú ako také. A následne komisia je nútená tiež e, nariadiť e, takéto bezpečnostné záruky, čo vlastne aj urobí. E, tiež e, tu e, zaviesť svojho, teda, alebo spomenúť zmluvnú stranu, ktorá by dosiahla takú úroveň bezpečnosti, aby sme dosiahli best players, čiže tú úroveň best players, ktorý je práve stanovený v zmluve. Ďakujem pekne. Merci. Ďakujem. Týmto sme uzavreli tento bod a teraz môžeme pristúpiť k nasledujúcemu bodu. Ide o bod číslo 11 programu schôdze. Agency for the Operational Management. Agentúra na prevádzkovanie prevádzkové riadenie rozsiahlých informačných systémov v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Máme tu znova pána Koeľa ako spravodajcu, ale budeme mať krátku prezentáciu zo strany komisie ohľadne pozmeňovacích návrhov na ohľadne informačných eh, technológií a agentúry vo svetle Lisabonu, čiže aktuálne informácie o rokovaniach eh, za radou. Preto si vypočujeme zástupcu komisie, potom dáme slovo rade a následne bude mať slovo náš spravodajca pán Koelho a ďal, ďalšie kolegyňa a kolegovia, ktorí e, sa budú hlásiť o slovo. Komisia, nech sa páči. Mio, máte slovo. Merci, Donc, je... Ďakujem pekne, pán predseda. Veľmi rýchlo predložím tento návrh e, pozmeňujúceho návrhu nariadenia, pokiaľ ide o vytvorenie agentúry pre operatívne riadenie informačného systému v oblasti e, spravodlivosti, slobody a bezpečnosti jadrom misie tejto agentúry, ktorá je tu spomenutá, bude realizovať <clears throat> eh, riadiace operatívne akcie v niektorých informačných systémoch, hlavne v systéme SIS-2, o ktorom sme hovorili, takisto aj v systéme VIS a v systéme RODAC. A v budúcnosti s výhradou, že eh, tu budú právne nástroje, ktoré to budú zabezpečovať, eh, môžeme im zveriť takisto aj úlohu rozvíjať ďalšie IT systémy v oblasti riadenia bezpečnosti, spravodlivosti a slobody. Tie diskusie na rade, pokiaľ ide o návrh, ktorý bol predložený v júni 2009, už pokročili vpred v prípravnej skupine a počas orientačnej diskusie, ktorá sa konala v novembri minulého roku na Rade, ten princíp stanoviť e, alebo vytvoriť túto agentúru bol zoširoka podporený veľkou väčšinou ministrov. Prečo sme tu dnes prítomní? Preto, že vstupom do platnosti Lisabonskej zmluvy e, taká štruktúra plíje, ktorá vlastne existuje v oblasti GLS, GHI, tým pádom zanikla. A teda návrh e, tretieho piliera, pretože ide o e, balíček, ktorý obsahoval prvý a tretí pilier. Tento návrh rozhodnutia z júna 2009 toho tretieho piliera sa stal zastaralým. Zatiaľ čo? Naopak, návrh nariadenia, ktorý eh, je v súlade eh, s eh, týmto prvou záležitosťou zostal nám stále na stole. Teda my sme navrhli to, aby teda tretí pilier v tom e, oznamení Omnibus, ktorý by mal zabezpečovať e, dôsledky vstupu Lisabonskej smluvy do platnosti. Teda novou zmluvou Európska únia má nové kompetencie, aby mohla vytvoriť túto agentúru mohla vytvoriť takisto všetky ustanovenia a všetky nástroje, ktoré sú potrebné pre jeho fungovanie a to na základe jednotného aktu. A to táto komisia robí e, tým, že v marci predložila tento, toto jednotné rozhodnutie, ktoré by mala zabezpečiť zapracovanie návrhu nariadenia, teda toho prvého predchádzajúceho piliera, tie, e, zastaralé, a takisto zastaralé ustavenia tretieho piliera. A teda komisia to využila tiež na to, čo by som nazval e, kozmetickým vyčistením týchto aktov tým, že zapracovala nové ustanovenia do Lisabonskej zmluvy. To by vlastne znamenalo to, že sme nahradili slovo spoločenstvo slovom únia a teda sme naozaj harmonizovali ten právny základ. Takže to sú skôr technické záležitosti. Tento pozmenený návrh bol predložený tiež e, jednotlivým vnútroštátnym parlamentom a teraz sa tu nachádzame e, s tým, že očakávame vynikajúcu spoluprácu na diskusii o tomto. Samozrejme, že úloha parlamentu bude kľúčová pri vytváraní agentúry, ako aj ďalej pri jeho chode kde e, parlament e, bude rozpočtovou organizáciou a kontrolným takisto orgánom tejto agentúry. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne komisii. Hovorí pán predseda a teraz predsedníctvo chcelo by sa vyjadriť v danej otázke. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja k tomu veľmi málo môžem dodať. Komisia povedala dosť, ale chcel by som tiež na tomto výbore spomenúť, aká je situácia, ktorú sme mohli dosiahnuť zatiaľ len teda provizorne po viac ako eh, siedmých zasadnutiach v pracovnej skupine rady. Máme tu tri základné témy, ktoré kvôli vlastným ťažkostiam v tejto téme ešte nedosiahli dohodu. Máme tu model v podstate, aký by mal, mala táto agentúra mať model, tu sme ešte nedosiahli dohodu. Máme tu návrh teda centralizovanej agentúry, tak ako to bolo v pôvodnom texte komisie. Má to určitú logiku. Ale potom tam máme aj ďalší návrh decentralizovanej agentúry s rôznymi technickými sekciami. Čiže bola by to vlastne taká technická sekcia, potom mm, tá ústredná sekcia tej agentúry a potom je decentralizované jednotlivé sekcie. Vlastne tu by sme mohli zabezpečiť decentralizáciu tejto agentúry, ale e, dôležité je tu zabezpečiť takisto aj bezpečnosť údajov a zvyšok takisto. Pokiaľ ide o názor predsedníctva, my nemôžeme sa nakloniť e, v prospech jedného alebo druhého riešenia, pretože diskusia na rade ešte stále nie je uzavretá. Máme tu ďalšiu tému, ktorá tiež e, nie je zatiaľ vyriešená počas diskusí vyvstala táto téma. Ide o návrh, tá e, známa variabilná geometria s rôznou kvalitou účasti jednotlivých členských štátov na e, informačných e, systémoch, ktorým sa bude venovať agentúra. Je veľmi ťažké dosiahnuť dohodu ohľadom hlasovacích práv, opravnenosti zvoliť riaditeľa agentúry alebo predsedov výborov, riadiaceho výboru. Toto všetko sú konfliktné témy zatiaľ, pretože ako veľmi dobre viete, jednotlivé e, postoje, napríklad pokiaľ ide o SIS alebo VIS alebo Eurodac, sú tu stále prítomné zo strany rôznych členských štátov. Ďalej máme ešte ďalšiu tému, ktorá ešte nebola vyriešená a ide o e, modifikáciu e, pôvodného znenia textu, pokiaľ ide o samotnej štruktúry agentúry, ani nie tak o modely, ako jej modely, ako o skôr o jej štruktúre. Mali by sme posilniť jej štruktúru oveľa viac, ako mať len riaditeľa a e, výkonného riaditeľa. Mali by sme mať jedného styčného dôstojníka pre bezpečnosť, ďalšieho pre bezpečnosť údajov, pre informačné systémy a niekoho, kto by bol zodpovedný takisto za e, finančnú a účtovnú oblasť. E, v pôvodnom návrhu boli odporúčané mať aj správnu radu a e, návrh niektorých členských štátov, ktoré sú podporované aj pracovnými skupinami, je to, aby tieto tri kategórie boli súčasťou štruktúry pre každú z týchto oblastí, ktorú som práve spomenul. A myslím, že to je z našej strany všetko, pán predseda. Ďakujem. Teraz otvárame diskusiu. Najprv pán spravodajca, pán Koeľo. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som teraz pripomenúť, že budem eh, pouzovať postup spolorozhodovania. Ide o E, veľmi dôležitú kompetenciu parlamentu a našu významnú úlohu. Pričom naša úloha by nemala byť e, dôležitá len z hľadiska schválenia právneho rámca, ale aj pokiaľ ide o dohľad a monitoring činnosti tejto agentúry. Dovolím si vám pripomenúť, že ešte sme nezačali e, spoluprácu so všetkými tieňovými spravodajcami stále očakávame e, plné znenie návrhu komisie. Pretože po nadobudnutí účinnosti Lisabonskej zmluvy samozrejme muselo dôjsť ku zmene právneho rámca pre takéto dokumenty. Komisia napokon rozhodla, že predloží jeden text, jedno nariadenie, a čo nás tu znepokojuje, kde máme hlavné pochybnosti. Totiž nie všetky členské štáty sa zúčastňujú na všetkých systémoch. V niektorých členských štátoch existuje iba čiastočná participácia a tu vyvstáva otázka, kde je právna istota. Vznikajú viaceré problémy totiž a z, z tohto dôvodu, pán predseda, či už dnes alebo zajtra by som vám eh, chcel zaslať list a odporučiť, aby výbor Líbe sa poradil s právnym odborom. Radi by sme získali stanovisko ohľadom toho, či je to naozaj najlepšia možnosť, či naozaj je dobro mať i jeden právny nástroj, ktorý sa bude týkať eh, bez akéhokoľvek rozlišovania všetkých členských štátov. Všetky členské štáty, prepačte. Samozrejme, máme tu Eurodac a e, agentúra to bude riadiť z dlhodobého hľadiska. E, Európska komisia tiež pojednáva o vývoji ďalších nástrojov informačných technológií pre takéto rozsiahle systémy. A komisia si musí uvedomiť, že je dôležité, aby sa tejto práce zúčastnil parlament. Pretože pokiaľ by sa e, rozšíril mandát tejto agentúry, treba zabezpečiť náležitý legislatívny postup, ak hovoríme o pilotných skúsobných prevádzkach, ak rozširujeme kompetencie agentúry, nie je možné to urobiť e, po zachrbat e, e, zákonodárcu, teda Európskeho parlamentu. Ide tu u viaceré záležitosti, ktoré musíme zohľadniť a predsedníctvo spomenulo niektoré z nich. Myslím si, že je tu šesť kľúčových otázok. Poprvé ide o profil. Budeme mať centralizovaný manažment a mm, e, zálohovanie ako v SIS-1, alebo budeme mať decentralizovanú správu e, e, vo viacerých členských štátoch. Pokiaľ ide o umiestnenie, máme tu dvoch kandidátov, Estonsko a Francúzsko. a o tom sa rozhodne v rade. Avšak je dôležité, čo je dôležité, je to, že parlament nebude sa zúčastňovať tejto rozpravy. Taktiež musíme zohľadniť aj úlohu členských štátov, pretože všetky e, e, členské štáty sa zúčastňujú tohto systému nerovnakým spôsobom. Taktiež treba vysvetliť si kompetencií mm, tejto agentúry. Po piaté, musíme e, zvážiť aj e, zabezpečenie e, budov a zariadenie agentúry, takisto aj ochranu údajov. A po šiesté, je to, je to otázka posilnenia ochrany údajov a to je vec, ktorá stále znepokojuje parlament a je veľmi dobre, že máme tu predstaviteľov španielského predsedníctva, ktoré spomína e, túto úlohu, ako aj iniciatívu vytvoriť e, post splnomocnica zodpovedného za ochranu údajov. A toto by sme mohli e, zapracovať aj do nástrojov, ktoré by mali posilniť ochranu údajov. A taktiež ide aj o participáciu parlamentu z hľadiska dohľadu dozoru, monitoringu činnosti tohto orgánu a ustanovenie riadiacich orgánov tejto inštitúcii. Čiže budeme sa musieť podrobne zapodívať všetkými týmito eh, otázkami. Máme pred sebou dokument eh, komisie, môžeme začať spolupracovať s tieňovými spravodajcami s tým, aby tento výbor mohol, a to čím eh, skôr, posúdiť širokú paletu návrhov, pretože po e, hlasovaní v parlamente budeme musieť o tom rokovať s radou. Ide o spolurozhodovania, kde parlament má veľmi dôležité prerogatívy. Koelho. Ďakujem pekne, pán Koelho. A teraz pani Woodford. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem za všetky prezentácie. prezentácie. Ďakujeme spravodajcovi, ktorého poznámky z časti sa týkajú toho, čomu sa chcem venovať ja. A síce e, možnému rozšíreniu e, mandátu tejto agentúry s tým, aby sa zapodovala ďalšími systémami alebo databázami. Pán spravodaj sa zdôrazňuje, že nie je možné alebo by bolo nepriateľné rozširovať takéto kompetencie bez toho, aby e, sa e, e, s tým stotožnil Európsky parlament. Rada by som ešte doplnila, či máme nejaký obraz, scenár, ktorý by hovoril o tom, aké ďalšie databázy by sa mohli pridať. Viem, že pani komisárka Amsterdam, keď odpovedala na moju otázku, prípadne otázku ďalších poslancov, počas vypočutia, prislúbila že e, prehodnotí súčasný stav e, e, a smerovanie, pokiaľ ide o zhromažďovanie údajov v Európskej únii a samozrejme to musí zahrňať aj príslušné databázy. Počas ostatných 5 rokov sa spomínali viaceré možnosti a predstavy. Spomínam si, že pred niekoľkými rokmi sa hovorilo o centralizovanej databáze s otlačkami prstov. A to by mohlo byť súčasťou rozhodnutia z prúm. To znamená, že pri e, vymenení si údajov z toho by mohla byť celá európska databáza. Chcela by som vedieť od komisie, poprvé, či či e, e, sľub pani komisárky Malstromovej e, posúdiť, kam smerujeme a vypracovať cestnú mapu, či to má nejaké limity z hľadiska zbierania údajov v Európe alebo na národnej úrovni. A kedy začneme dostávať konkrétne plány a nebudeme len špekulovať a či títo konkrétne plány sa dostanú aj do povedomia parlamentu. V minulosti sme totiž zistovali, že mnohé veci sa začínali ako pilotné projekty, ako o tom hovoril pán Coelho, alebo že to bolo niekde v poznámke počiarov k rozpočtu a e, my sme to zistili, e, e, že ide o nové plány ohľadom zriadenia nových databáz či by e, komisia nemohla konkrétnejšie sa viedriť ohľadom e, plánov do budúcnosti. Nielen z hľadiska ochrany údajov a súkromia, ale aby sme vedeli, o akom e, prípadnom rozšírení tohto mandátu by mohlo ísť v prípade danej agentúry. Ďakujem, pani Lutford. Pán Albrecht. Ja, Ďakujem pekne. Myslím si, že ide tu o tri veci, ktoré sú veľmi zaujímavé a pre mňa dôležité. Bolo by dobré o tom ešte raz hovoriť. A síce ide o e, e, účasť e, Európskeho spolnomocnica zodpovedné za ochranu údajov v príslušnej agentúrii. Kto bude hodnotiť činnosť tejto agentúry, či pôjde u nejakého interného zodpovedná. To by bolo príliš malo. Myslím si, že mali by sme zahrnúť európskeho e, spolnomocnenca na ochranu údajov. Druhá poznámka. To je otázka nákladov. Kladiem si otázku, či 107 miliónov eur pre takúto agentúru, e, či je to oprávnené, ak ide iba o technický sprievod, podporu. Potom podľa mňa to je príliš veľa, ale ak ide o vypracovanie nových technológií, e, o využitie nejakých synergických účin, e, účinkov, o interoperabilitu, potom e, takéto výdavky sú oprávnené, ale toto v podstate ani nechceme malo isté technické spracovanie a nie e, uvedenie databáz. A musíme hovoriť o tom, čo z toho by mala napokon výjsť. Či takéto e, výdavky sú od, zdôvodnené. Po tretie, nakoľko sú záväzné úpravy ochrany údajov a princípy v tomto naradení napríklad v úvodnom ustanovení 11 sa odkazuje na to, nevidím však žiadne záväzné ustanovenie, ktoré by zakotvili takéto princípy ochrany údajov. Podľa mňa to by malo byť explicitne uvedené príslušné ustanovenia a aký v opačnom prípade pôjde iba o technické spracovanie a nie o nejaké podstatnej e, záležitosti. Ide e, o, takéto prikráslenie. Mali by sme jednoznačne zabraniť tomu, aby e, tu nevznikali snahy o použitie profilingu a podobne. Ďakujem pekne. Myslím si, že odzneli tu e, otázky, e, nejaké poznámky. Nikto sa viac nehlasí. Čiže komisiu poprosili by sme o reakciu, aby reagovala na tieto otázky, ktoré boli tu položené. Ďakujem pekne, pán predsede. Áno, no, boli tam rôzne otázky, ktoré sa týkali ochrany údajov. Chcel by som priťahnuť vašu pozornosť na článok 25 ktorý jasne hovorí, že nariadenie 45 lomene 2002 sa aplikuje vrátane všetkého napríklad aj kompetencií DPS, čiže ochrany údajov no, Nemyslíme si, že tento text je neužitočný, že, alebo že je teda užitočné tam zapracovať také články, ktoré by v podstate iba kopírovali všeobecné ustanovenia, ktoré už sú aplikované v nariadení 45-2001. Takisto netreba zrácať zo zreteľa, pokiaľ ide o otázky rozpočtového charakteru, že ide o agentúru, ktorá bude mať technický ráz. Čiže eh, narábať s citlivými systémami, ktoré musia fungovať neustále e, za tých podmienok, ktoré sú stanovené v právnych nástrojoch každého z týchto systémov. Rozpočet, ktorý bol spomenutý, je približne 5 miliónov eur na 3 roky. Týka sa inštalácie technických zariadení. Naopak táto agentúra nebude mať aktivity iné ako tie, ktoré by sa špecifické stanovovali len v týchto právnych nástrojoch, alebo bude mať len aktivity, ktoré jej budú zverené v rámci dodatočných právnických nástrojoch, ale ja môžem tu zopakovať len to, čo som povedal už tom pre predchádzajúcom vyhlásení, že tu by sme nám samozrejme potrebovali špecifický právny nástroj, aby sme zverili nejaký nový systém tejto agentúre alebo jeho vývoj. Takže um, myslím, že tu nie je riziko obchádzania legislátora, ktoré e, by mohlo ktorému by mohlo byť čelené. Myslím, že som odpovedal na všetky otázky. Áno, prepačte, ešte hovorí zastupca komisie. E, otázka pani Woodfordovej, pokiaľ ide o mm, tomu, čo mu sa zaviazala pani Malstromová počas vypočutia e, ten mapping, ktorý, mapi, ktorý bol spomenutý, e, to práve prebieha a samozrejme pani Malstrom e, nám predloží svoj commitments, ako náhle táto otázka bude realizovaná. Pokiaľ ide o e, dodatočný systém, ktorý by mohol byť pridaný, tak ako som už povedal, toto musí byť zrealizované len na základe špecifického právnického základu. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem. Hovorí pán predseda, predsedníctvo by chcelo niečo dodať. Coelho, if you want... a, vy, a vy, pán spravodajca Coelho? Nothing special, Mr. Ani nič také osoby by som nesel doplniť, len by som chcel pripomenúť, že doteraz podľa mňa mandát tejto agentúry znamená, že nebude konečným spotrebiteľom týchto informácií. To znamená, že samotná agentúra nebude mať prístup k údajom. Bude iba poskytovať nástroje na prístup k údajom s tým, aby e, ako správne uviedla komisia, boli k dispozícii 24 hodín denne, 365 dní e, e, v roku aby odozva bola rýchla, pretože e, príslušník policajného zboru by mal mať možnosť overiť si informácie v systéme, dostať odozvu rýchlo počas niekoľkých sekúnd. To znamená, že táto agentúra by mala poskytnúť technické riešenie a zabezpečiť e, rýchly, dobrý e, servis a zároveň vysokú úroveň ochrany údajov. Táto agentúra však nebude mať e, oprávnenie na oboznamenie sa s obsahom týchto informácií. To znamená, že niektoré obavy e, e, nie sú opravnené v prípade, že sa všetko urobí, ako sa patrí. Je len samozrejme, že Európsky parlament musí v príslušných právnych nástrojoch zabezpečiť, aby takto bolo. Pokiaľ ide o ochranu údajov, komisia už poskytla odpovede. Hovoríme o Európskej agentúre a pravidla e, a príslušné e, legislatíva a ochrane údajov e, bude platiť a nemám ešte čo k tomu dodať. Ďakujem pekne, pán predseda. Mrs. Ludford. pán predseda, ospravedlňujem sa. Vrátim sa na chvíľu k tomu. Ďakujem pekne pánovi spravodajcovi za túto poznámku. Je samozrejme užitočná a som si vedoma toho, že agentúra bude správať databázu a bude poskytovať spoločnú technickú platformu. A v skutku e, ma znepokojila potreba odmietnúť na znaky toho, že technická interoperabilita znamená výmenu eh, údajov medzi rôznymi databázami. To nie je tak. Avšak na strane druhej myslím si, že samotná existencia spoločnej ústrednej agentúry a spoločnej správy a spoločnej technickej platformy i keď samostatne neznamená automaticky, že dôjde k interoperability databáz a spoločnému prístupu k informáciám. Napriek tomu musíme byť opatrní, pretože aby z toho nevyplynul predpoklad, že teraz, keď je, exist, keď je, keď existuje uh, E, ústredná agentúra bude jednoduché pridávať nové európske databázy, pretože to by bolo príliš pohodlné. A musíme sa mať na pozore, aby to nejakým spôsobom naozaj e, e, nevyústalo do toho, že keď existuje ústredná agentúra, je možné jednoducho vytvoriť aj novú európsku databázu. Ďakujem, pani Lutford. Pán Coelho, máte k tomu čo povedať? Ja mám rovnaký názor, som o tom hovoril. No, nové e, funkcie agentúry e, by sa mali zavadzať iba právnym aktom, teda za spolurozhodovanie parlamentu. A e, v znení tohto návrhu musí byť jasne povedané, že žiadne nové funkcie, nové databáze, nové právomoci by nemali byť poskytnuté tejto agentúre, nad rámec existujúceho právneho rámca. Teda rámca, ktorý sa schváli v rámci spolurozhodovania za účasti parlamentu. Myslím si, že už som na to poukázal aj Rade, aj Európskej komisii. E, obidve inštitúcie poznajú náš názor a som presvedčený, že je to konsenzuálny postoj a mali by sme byť pripravení schváliť e, taký text o agentúry, ktorý to jednoznačne e, zakotví, aby neboli žiadne pokúšania. Ďakujem pekne, pán Coelho. Takže nemáme žiadne ďalšie e, e, zatiaľ záverečné poznámky. Takže tým by to bolo vybavené. Ideme na bod programu 12 a to budeme robiť spoločne s bodom 13, pretože Ide o súbory údajov zo záznamu cestujúcich, PNR. Ide o pani spravodajkynu no pani Intveld. Bod 12 sa týka dohody medzi Európskou úniou a Austráliou o spracovaní a prenose údajov z Európskej únie, údajov o záznamu o cestujúcich leteckými dopravcami austrálskej colnej správe a bod 13 sa týka dohody medzi Európskou úniou aj Spojenými štátmi americkými o spracovaní a postupovaní údajov z osobného záznamu o cestujúcom údajov v PNR leteckými dopravcami Ministerstvu vnútornej bezpečnosti Spojených štátov. Cieľom týchto bodov e, programu je zabezpečiť výmenu názorov to znamená, že najprv by sme požiadali pani spravodajkyňu, pani Intfeld, aby nám poskytla správu o najnovšom vývoji e, v jednej aj druhej agende, ktorá sa vysie s takýmito údajmi PNR a o tom, čo všetko chcú povedať e, politické skupiny na plenárnom zasadnutí v apríli. Potom si vypočujeme stanovisko komisie, predsedníctva, pokiaľ e, sem prídu ich predstavitelia. Dáme slovo aj predstaviteľom Európskeho orgánu na ochranu údajov. Nie, neprídu. Takže e, predpokladáva sa, že prídu predstaviteľe e, e, služby na ochranu údajov. To znamená, že budeme mať výmenu e, názorov medzi členmi nášho výboru. Takže nech sa páči, pani spravodajkynia. Ďakujem, pani pred, pán predseda. Budem e, stručná. Nehovoríme o tom poprvýkrát, takže e, e, rýchlo by som poskytla nové údaje a pripomenula vám, pokiaľ ste to podrobne nesledovali. Naozaj E, požiadali nás o súhlas s dvomi medzinárodnými dohodami, ktoré ste spomenuli so Spojenými štátmi a Austrálie ohľadom e, e, poskytnutia údajov o cestujúcich a ako spravodajkynia odporúčam, aby sme nehlasovali okamžite a aby sme to odročili, pretože Európsky parlament vždy mal negatívne stanovisko o týchto dohodách. Keby sme okamžite o tom hlasovali a zamietli tieto dohody, potom by sme vytvorili e, veľký problém aj pre občanov a pre prepravcov. Namiesto toho by som chcel odporučiť, aby sme odročili rokovanie, eh, hlasovanie prepačte a požiadali Európsku komisiu, aby pripravila návrh e, jednotného zasoladeného prístupu, po, pretože okrem týchto dohôd budeme musieť renegociovať dohodu s Kanadou, ktorá už vypršala Vieme taktiež, že sú aj ďalšie krajiny, ktoré by mm, chceli požadovať e, prenos takýchto údajov v PNR a je tu aj návrh e, možného e, systému európskych údajov v PNR. Čiže ide o snahu vytvoriť jednotný súbor princípov na využitie týchto údajov v Európskej únii a externe v rámci medzinárodných dohôd je pre mňa potešením. Tato, s touto stratégiou sa stotožnili obidvaja tieňoví spravodajcovia. Ďakujem im pekne za túto spoluprácu, za takýto ústretový postoj. Taktiež s tým súhlasí komisie a viem, že opatrne e, s tým súhlasí aj rada. Čiže zdá sa, že máme e, medziinstitucionálnu zhodu, čo je krok správnym smerom. Spolu s tieňovými spravodajcami pripravujeme znenie spoločného uznesenia. Dúfam, že podporia to všetky politické skupiny. A chceli by sme tam stanoviť stratégiu a zakotviť určité e, princípy, ktoré Európsky parlament považuje za základné požiadavky, za podmienky viedrenia súhlasu na konci tohto postupu, aj s prihľadnutím na to, že je dôležité nielen to, čo očakáva Európsky parlament v prípade takéhoto balíčka e, záznamu o cestujúcich, ide aj o ústavné súdy európskych štátov, ktoré budú aktívne skúmať európsku legislatívu. Nebudem o tom už viac hovoriť, pretože vidím, že niektorí kolegovia sa tu usmievajú. Pokiaľ ide o harmonogram, parlament by chcel konať čím skôr, Chceli by sme schváliť uznesenie na plenárnom zasadnutí v apríli a tam s podporou všetkých politických skupín zatiaľ to vyzerá sľubne. A vyzývame Európsku komisiu, aby naozaj e, pracovala dynamicky a aby prípadne e, obišla určité e, byrokratické prekážky a predložila svoj návrh ešte pred prázdninami v lete tohto roku. Niekoľko konkrétnych poznámok. Trochu som sklamaná, že sa nám nepodarilo získať správu Európskej komisie ohľadom spoločného prehodnotenia dohôd o údajoch PNR so Spojenými štátmi. Ako vieme, to funguje už od roku 2004 a mali sme iba e, dve spoločné prehodnotenia v roku 2005 e, a v roku 2010. Myslím si, že by bolo e, veľmi spolo, e, užitočné, keby sme už dostali dnes takúto správu, aby sme o tom mohli diskutovať. Veľmi rada by som uvítala viac informácií o realizácii dohôd s Austráliou a Kanadou, aby nás ubezpečili, že títo dva štáty 100% dodržovajú dohody. Po druhé, mali by sme e, požiadať viac informácií a už som požiadala E, e, pána predsedu, aby to urobil v našom e, mene ohľadom nových bezpečnostných opatrní, ktoré navrhuje Ministerstvo vnútornej bezpečnosti Spojených štátov, vrátanie screeningu cestujúcich a využívanie informácií o cestujúcich. Pretože aj to je relevantné, te, pokiaľ ide o tému našej rozprávy. Taktiež dôrazne vyzývam radu, aby poskytla odpovede na uznesenie Európskeho parlamentu z novembru 2008 a rada správne poukázala, že to vychádzalo z dohody, návrhu dohody, ktoré už neexistujú, ale je tu veľmi, eh, niekoľko veľmi relevantných požiadavek eh, v tomto uznesení eh, ohľadom poskytnutia informácií o využívaní údajov PNR aj údajov API. E, informácie o cestujúcich, ktoré sa poskytujú v predstihu. A chceli by sme požiadať rado, aby nám takéto informácie poskytla čím skôr. Ďalej e, si myslím, že nech už urobíme čokoľvek a nech už rada, e, prepáčte komisie, navrhne čokoľvek. Treba to zohľadniť aj práce v rámci transatlantickej ochrany údajov, o tom sme hovorili dnes ráno. A predposledná poznámka. Požiadala som e, pána predsedu, aby e, požiadal od komisie vysvetlenie ohľadom právneho stavu dohody s Kanadou. Počula som rôzne výklady súčasného stavu a zdá sa mi, že v tomto čase e, údaje sa dovzdávajú na základe jednostranných záväzkov Kanady. Nech už bude situácia a akokoľvek, či už e, tá dohoda platí alebo už nie, táto situácia je nežiaduca, pretože je dvojzmyselná, nejednoznačná a musíme si to vysvetliť čím skôr. A napokon vítam podporu a e, spoluprácu rôznych zainteresovaných stran, tretich e, osôb, ale vystriham, predtým, aby e, Európsky parlament a ostatné inštitúcie neboli prehltené informáciami a stanoviskami. To by mohlo byť kontraproduktívne a chceli by som e, požiadať o to, aby sme mohli rokovať pokojne a urobiť e, priečo najrozumnejšie rozhodnutie. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pani Inveld, predseda si poznamenal otázky, ktoré boli vznesené a návrhy, ktoré boli predložené ohľadne výboru LIBE a zabezpečíme, aby boli zvládnuté správnym spôsobom. Teraz je čas e, pre komisiu a predsedníctvo. Za komisiu chce sa niekto vyjadriť? Nech sa páči. Pani Berkley. You, Ďakujem, pán predseda. Ďakujem za pár minút ktoré ste mi dali. Ako som už povedala, vítame myšlienku nastolenú spravodajcom, aby sme oneskorili eh, hlasovanie ohľadne týchto dvoch eh, dohôd, aby sme pristupovali k tejto záležitosti komplexnejším spôsobom. Pozrela som sa na princípy využívania údajov PNR v našich externých politikách, ako aj v rámci našich vnútroštátnych politík. Preto sme veľmi radi, že parlament chce prijať uznesenie v apríli, pretože toto značne napomôže komisii pri e, skúmaní kritérií, ktoré chce parlament splniť. Potom môžeme využiť tieto kritéria pri príprave našich rôznych nástrojov či už balíček PNR, PNR, ktorý by obsahoval oznámenie komisie ohľadne našich externých vzťahov, určitý počet mandátov a tiež e, návrhov e, európskeho PNR systému. Táto, tento systematický prístup by bol e, vítaný, ale určite by sme to potrebovali čo najskôr určitý jasný signál zo strany parlamentu prostredníctvom tohto uznesenia. Čiže sme veľmi radi, že parlament je veľmi aktívne e, podielajúci sa na práci na tomto dokumente. Komisia spraví všetko, čo bude v jej silách, aby pracovala e, tak rýchlo, ako je to len e, možné na dosiahnutí dohody v rámci komisie ohľadne dosiahnutia dohody v týchto, ohľadne týchto nástrojov. Samozrejme, bude to vyžadovať určitý čas. Musím si vyjasniť určité veci so svojou komisiou ohľadne časového rámca a vrátim sa potom k vám s ďalšími informáciami. E, pripomenul mi kolega, pripomenula mi kolegyňa, aby som spomenula správu, ktorú sme ustanovili v rámci dohody s USA. E, v rámci PNR máme informácie od e, pani Malstromovej, že tieto informácie by mali prísť v nadchádzajúcich dňoch a to bude e, v dostatočnom časovom odstupe od vašej aprílovej schôdze. Už možno zajtra alebo v piatok najneskôr by na konci tohto týždňa by tieto informácie mali byť k dispozícii. Thank you. Ďakujem pekne. Predsedníctvo by sa chcelo e, vyjadriť. Pán Aguilera. Áno, ďakujem pekne, pán predseda, za to, že ste nám dali príležitosť tiež sa vyjadriť názor eh, predsedníctva v tejto otázke, hlavne pokiaľ ide o túto diskusiu. Musíme tento výbor informovať o tom, že zatiaľ nebola ešte eh, politická diskusia na rade ohľadom tejto oblasti. Viacej detailov teda očakávame teraz od návrhu parlamentu. Sledovali sme eh, z, veľmi zblízka návrh spravodajcu, takže musíme pripraviť terén preto, aby sme predložili tento návrh, e, preto by sme zabezpečili spoločný prístup, spoločný postoj a táto diskusia nám umožní toto zabezpečiť. Avšak už sme mali výmenu názorov s niektorými členskými štátmi v rámci pracovných skupín a predbežné tie prvé e, reakcie, pokiaľ ide o tento e, návrh, ktoré sme obdržali, sú pozitívne. Pozitívne najprv kvôli tomu, alebo pokiaľ ide o pragmatický návrh, ktorý bol vypracovaný za tým účelom, aby sme sa vyhli e, negatívnym dôsledkom a preto sa domnievame, tieto naozaj prvé reakcie sú pozitívne, treba dodržať status quo ohľadom existujúceho stavu a snažiť sa pokročiť vpred. aby sme dosiahli medziinstitucionálny konsenzus, pokiaľ ide o návrh, pokiaľ ide aj externé návrhy, ako aj e, túto záležitosť. Vzhľadom na to, máme tu niekoľko myšlienok, ktoré boli predložené zo strany predsedníctva na tejto úrovni. Ešte e, stále nemáme definitívne riešenie, ale už máme indikatívne veci. Napríklad vnímanie súčasných existujúcich e, e, dohôd, ku ktorej sa parlament e, vyjadril. Nechcem tým povedať, že naozaj žiadame, aby sa parlament vyjadril k niektorým a k niektorým nie. Nie, malo by to byť koherentné, aby sme pokročili vpred, aby sme zabezpečili spoločný prístup. Ako náhle budú stanovené tieto princípy, bude potrebné nestrácať zo zreteľa diverzitu kontextu jednotlivých dohôd. A po druhé, veľká väčšina členských štátov zdôrazňujú potrebu pokročiť vpred, aby sme e, prijali systém PNR na európskej úrovni. Ako veľmi dobre viete, tu v parlamente sme diskutovali a diskutujeme skoro dva roky o tomto návrhu, ktorý bola predložila komisia ohľadom rámcového rozhodnutia ktoré vyplynulo z vstúpenia do platnosti Lisabonskej zmluvy. V súčasnosti neexistuje žiaden návrh, ktorý by sme mali pripravený, ale existuje, ako som už povedal, toto presvedčenie, že treba pokročiť vpred, aby sme prijali tento systém a na základe legislatívneho návrhu, ktorý bude predložený komisiou a táto, ako viete, bolo zapracované v eh, programe ktoré bol, ktorý bol schválený na konci minulého roku. To je všetko, pokiaľ, čo, čo môžem povedať v súčasnosti. Rada takisto očakáva teraz výsledky spoločného prehodnotenia dohody PNR z USA, ktoré bolo uzavreté v februári a ako bolo spomenuté, očakávame to, kedy to bude zverejnené už v čo najkračej možnej lehote. Zdá sa, že v súčasnosti môžeme spomenúť eh, taký ten pozitívny názor, pozitívny postoj voči tomuto návrhu, pokročiť eh, vpred smerom k dodržaniu koherentného prístupu a ako náhle táto uznesenie bude schválené, parlament tu stanoví celý rad eh, základných princípov, tak toto môže byť východiskový bod, preto aby sme mohli pokročiť vpred k tým návrhom, ktoré musí predložiť komisia a ktoré by mali umožniť komisie, komisii začať eh, zhmotňovať eh, tento návrh. Ale pokiaľ ide o európsky PNR, je to vlastne spolurozhodovací postup, ktorý musí byť eh, použitý po vstúpení do vlastnosti Lisabonskej zmluvy. Toľko z našej strany. Ďakujem pekne predsedníctvu, hovorí pán predseda. Máme tu návrh na oneskorenie hlasovania, aby sme mohli pracovať ďalej na týchto návrhoch, ale chcem si vypočuť politické skupiny a jednotlivých poslancov výboru. Vidím, že pán Vos sa hlási. Nech sa páči. Ďakujem. Najprv by som sa chcel poďakovať eh, spravodajkyni za príjemnú spoluprácu. Verím, že to takto bude pokračovať. Vo veci samotnej samotnej veľmi súhlasím s návrhom oneskorenia z rôznych dôvodov. Poprvé, čo sa týka dôsledkov pre dôsledkov určitých nerozumných, neuvážených rozhodnutí, tie nesmieme e, zľahčovať, či už pre občanov, pre aerolínie, alebo preto, aby sme tu nevytvorili určitú bezpečnostnú medzeru. A tiež ochrana údajov je veľmi podstatná, čiže v konečnom dôsledku máme ako parlament možnosť naše predstavy dostatočnej ochrany osobných údajov prenášať e, a jasne formulovať aj voči tretím štátom. A to hlavne oblasti rokovacieho mandátu, ktorý udelíme komisii a v konečnom dôsledku týmto dostávame aj možnosť na základe dopytov, ktoré už prichádzajú alebo budú prichádzať v budúcnosti, že aj tu budeme mať možnosť principiálne sa zaoberať určitým, tak povediac, modelom, ktorý nebude riešiť len eh, jednotlivé eh, situácie, ale aj ďalšie eh, prípady. Takže súhlasím ďalej aj s tým, aby sme to oneskorili, respektíve aby sme v apríli prijali toto e, rozhodnutie alebo uznesenie. A čo sa týka otázky nevyhnutnosti údajov, e, v tomto prípade sa môžem orientovať na vyjadreniach odborníkov, ale určite tu ešte treba ďalšie objasnenia, bolo by to vhodné keby sme sa ešte raz vrátili s dodatočnými informáciami, aké údaje sa získavajú a akú ďalšiu pridanú hodnotu prinášajú. Okrem toho ešte, čo sa týka kohezie a myšlienky oneskorenia, budeme mať čas zaoberať sa touto vecou a podľa môjho názoru by som chcel ešte upozorniť na to, že kľúčovým bodom pri súhlase parlamentu bude práve smerovanie ochrany osobných údajov. Ďakujem. Lausebel, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Úprimne eh, povedané, moja prvá reakcia na návrh eh, nevytvoril vo mne žiadnu prílišnú radosť, ale nechala som si vysvetliť, e, že rámcové podmienky sú úplne iné ako v rámci SWIFTu a je to rozumné. Rozprávalo sa o tom, existujú dobré dôvody na tom, aby sme oneskorili toto hlasovanie a nerozhodovali okamžite. Nemalo by to ale podľa môjho názoru viesť k tomu, že predloženie nového mandátu a tiež rozhodnutie o tomto o tomto dohode bude oneskorené na neurčito, pretože tento proces ako taký, o aké údaje ide, o čo ide, prečo sú potrebné, to je jasné. A aj pozícia Európskeho parlamentu e, nie je úplne nová, nie je od včera na stole. Pani spravodajkyňa ohľadne tohto uznesenia plánovala e, na apríl všetky uznesenia, ktoré e, parlament prijal, mali byť prevzaté. Toto sú základné, základné požiadavky. Tie boli už pomenované a myslím si, že na tomto mieste by sme mali jasne povedať, že sme pripravení oneskoriť toto hlasovanie, áno, ale napriek tomu by sme chceli rozhodnutie dosiahnuť čo najskôr. Toho by sme sa mali držať. Ide tu o otázku ochrany údajov, tiež je tu otázka účelu, na ktorý sa tieto, tieto údaje používajú. Čiastočne v rozhovoroch e, sme počuli, že je Boj proti terorizmu to nie je hlavným účelom, sú tu iné účely, na ktoré sa používajú tieto údaje, čiže treba jasne definovať, eh, na čo sa tieto údaje budú používať, aby sme videli, či to je primerané. Eh, ide tu o právu, práva občanov a táto debata ale nie je nová, čiže dúfam, že čím skôr budeme mať na stole nový návrh, aby sme toto mohli rýchlo s týmto pokračovať. Ďakujem pekne. Pán Albrecht, nech sa páči a ďakujem pekne aj e, za mňa. Chcel by som jasne vedieť, ako tento e, PNR systém funguje. Idú tu databá, ide tu o databázy e, aerolíny, ktoré sa spájajú, čiže tu ide o pomerne veľa údajov a toto sa treba stanoviť, kto má k čomu prístup. E, ktorá cestovná agentúra, ktorá, ktorá aerolínia, ktorý orgán má aký právny základ na to, aby mal prístup e, k týmto e, údajov. Čiže pomerne veľa sa tu, sa tu ukladá, nie len na cestovné informácie. Čiže ide tu o celý systém údajov o pasažieroch a poskytovanie týchto údajov nezodpovedá to právu ohľadne ochrany údajov, pretože nie je jasné, ktoré osobné údaje sa využívajú a spracovajú. Toto je problém, ktorý musíme riešiť. A toto pre mňa znamená aj to, že prakticky by bolo možné už teraz potenciálnych alebo uh, skutočných uh, teroristov uh, zisťovať na základe týchto údajov a tie, tieto údaje by sa, by sa mohli zmeniť alebo vymazať. A to mi, z toho mi vyplýva, že tu dochádza k problémom pri vyhodnocovaní týchto údajov v boji proti kriminalite. Táto efektivita je podľa mňa otázna a to hlavne preto, keďže nemáme k dispozícii údaje zhodnotenia zo strany komisie, ale o čom sa doteraz e, hovorilo, je veľmi dôležitá a to je práve záležitosť e, ústavnoprávna, pretože to je spojené s, s prácou s údajmi o pasažieroch a poskytovanie týchto údajov evidentne nie je v súlade s e, dohovorom o, Európs- o ľudských právach a tiež s mluvami a hlavne s e, článkom 8 charty a e, dohovo- dohovoru, kto, ktorý sa týka privátnej sféry. A bolo by správnejšie, podľa mňa, keby parlament odmietol tu tento dohovor a, a keby tento dohovor bol um, učinený neplatným. Mali by sme dať e, hrade možnosť e, e, prijať úplne nové stanovisko v našom postoji k USA a myslím si, že keď vytvoríme túto pozíciu, určite to bude, bude bolieť, ale trpíme tú určitú situáciu, ktorá je nelegálna. Prístup k týmto pasažierským údajom na nelegálnom právnom základe. A poskytujeme E, možnosť e, dostať sa k rýchlej e, dohode, ktorá by zabezpečila značne vyššie štandardy prístupu k týmto údajom. Podľa môjho názoru to je opodstatnené len keď to je primerané a právne v poriadku. Je jasné, že parlament vlastne takúto dohodu alebo mandát nemôže podporiť, e, pokiaľ sa e, menia, e, pokiaľ sa zamieňajú ústavné práva za iné práva. EÚ by nemalo, nemala spochybňovať určité ústavnoprávne princípy aj čo sa týka rokovaní so Spojenými štátmi americkými. Senor Tavares. Ďakujem. Pán Tavares, nech sa páči. Obrigado, senor prezident. Eh, Ďakujem pekne, pán predseda. V podstate, keď som si vypočul navrhovanú stratégiu, môžem povedať, že v princípe s ňou súhlasím. Nebudem hovoriť žiadne podrobnosti. Myslíme si, že váš prístup je opodstatnený a v poriadku. Musíme zvážiť všetky tieto nastolené záležitosti. Nemyslím si, že by sme mali spôsobovať eh, problémy aerolíniám alebo občanom alebo odvetviu ako celku. V princípe súhlasím s oneskorením hlasovania, súhlasím eh, s navrhovanou stratégiou, ale myslím si, že za jednotlivými komentármi sa skrýva to, že výbor má obavy, že neriešime veci e, kúsok po kúsku, ale skôr ideme smerom e, naspäť. Hovoríme o bankových prevodoch, pozeráme sa na záležitosti bank, teraz pozeráme na ehm, cestujúcich a aerolínie. A potom budeme rokovať so Spojenými štátmi americkými. Nuž, Spojené štáty americké majú bilaterálne vzťahy, kto, ktoré doteraz sa nemalo. Ale prečo by sme mali mať rovnaké, privi- prečo by sme nemali mať rovnaké privilegie ako USA? Často rokujeme so štátmi, ktoré chcú mať prístup k európskym údajom a zdá sa mi, že tu ide o obchodné vzťahy, čiže tu musí byť určitá rovnosť v rámci týchto rokovaní komisia hovorí, že dôjde k e, zmene, k preskúmaniu týchto e, a prehodnoteniu týchto dohôd. E, nejde tu ale o principiálne zásady, ale o aktuálne praktiky. Využívame princíp precedensu. A toto je v princípe modelom pre implementáciu týchto politík. Zdá sa, že tu máme obrovské databázy, ktoré sa a vytvárajú obrovské technologické infraštruktúry, ale myslím si, že tu je určité politické vákuum. OK, môžeme využívať eh, tieto údaje na boj proti eh, kriminalite, ale eh, kradnutie identity je tiež trestným činom, ktorý, ktorý sa stáva čoraz častejším. A nemáme žiadne údaje o týchto veciach. Uvedomujeme si, že sa to týka databas a vec, veci s tým no, súvisiacim. Ale nemáme o tom žiadne štatistické čísla. Pretože to by ovplyvnilo obchodnú činnosť bank. V princípe bojujeme proti jednej forme trestnej činnosti, ale podporujeme druhú formu. A toto ovplyvňuje životy jednotlivých občanov. Každopádne nie som odborník na túto oblasť. Sústredím sa skôr na obchod ale dochádza tu k technologickej transformácii. Musíme odpovedať e, riadným právnym e, spôsobom, právne založeným spôsobom. nemáme mandát e, na riešenie všetkých týchto záležitostí, ale máme sociálny mandát na preberanie týchto vecí. Ako Sophie Defield, Defield povedala, sú tu určité všeobecné princípy, ktoré môžeme riešiť. Musíme bojovať proti rôznym druhom trestnej činnosti, musíme sa pozerať na otázku tlačenia a nie ťahania. To sú základné princípy, ktoré môžeme uplatňovať na PNR, Swift, Facebook, e-mail, YouTube. V princípe všetci vidíme zneužívanie osobných údajov na tomto mieste. Takže v princípe by som chcel povedať, že komisia by sa vážne mala zaoberať obavami vznesenými e, týmto plénom, na tomto fóre. Mali by sme sa pozrieť na princípy predtým, ako začneme vytvárať politiku. OK. Pozráme sa na výbor, e, ktorý rieši ľudské práva, ale práve tieto záležitosti, ktoré preberáme, sem spadajú. Musíme rokovať s jasnými zámermi na základe našich základných princípov. A musíme tieto princípy dodržiavať v, e, vo vzťahu k krajinám ako Čína a Saudská Arábia. Oh, Mr. Pán Brons? Určite toto je veľmi naivná otázka, ale predtým ako nastúpite na aerolíniu smerom do Austrálie, e, agentúra chce mať od vás víza, či už papierovej alebo elektronickej forme. Čiže in, tieto informácie sa odovzdávajú tak, či tak. Je toto hlúpa otázka? Prečo chcú mať tie isté informácie dvakrát? Thank you. No. Ďakujem. Žiadne ďalšie otázky. Ako sa zdá? A. Áno. Preto by sme sa mali vrátiť k správodajcovi, ale možno najprv komisia a predsedníctvo, ktoré by chceli reagovať na určité komentáre, ktoré tu boli vznesené a nie. Dobre, tak sa e, vraciam k pani Intervo, správodajky. Áno, myslím si, že táto uh, otázka vôbec nebola hlúpa, ktorá bola vznesená naposledy. Uh, začnem otázkami, ktoré mus, na ktoré musí odpovedať e, rada. Otázky z novembra 2008 a príslušného uznesenia. Ešte raz ich zopakujeme voči, hlavne voči rade. Potrebujeme tu demonstrovať e, nevyhnutnosť a primeranosť e, nielen užitočnosti údajov, ale tiež nevyhnutnosti masového zbierania a ukladania údajov. Nehovoríme tu o využívaní údajov PNR na základe konkrétnych e, prípadov. Hovoríme tu o masovom zbieraní a ukladaní údajov bez určitého, e, určitej potreby. Potrebujeme demonstrovať nevyhnutnosť zbierania týchto údajov nad rámec API údajov a ESTA údajov, o ktorých e, hovoríte, ktoré sú už využívané a sú to údaje, ktoré sa využívajú na identifikovanie ľudí. PNR, PNR údaje e, sú údaje o správaní. Tieto údaje sa nedajú používať na identifikovanie e, pasažierov. Čiže ide tu o pasové údaje a o detaily ohľadne vášho letu. Údaje PNR R sa nedajú použiť na identifikovanie osôb. Sú to údaje. Keď ak si uh, zarezervujem uh, uh, letenku ako Mickey Mouse, <laughs> áno, aj také vec sa môže stať. Čiže pozrite sa na to, uh, ako, uh, ako je moje meno napísané, tak musím konštatovať, že aj na tomto mítingu je moje meno zle napísané. Aj v mojej rodine sa hádame, ako má byť správne napísané moje meno. Čiže vidíte táto záležitosť, ako vidíte, tieto, e, tieto e, údaje PNR sa nedajú použiť. E, čiže musíme skutočne demonstrovať a preukázať nevyhnutnosť. A tiež musíme preukázať túto vec E, e, voči našim e, ústavným súdom, napríklad ústavnému súdu, súdu v Karlsruhe, ktorý rozhodol, že toto je neprimerané. Čo sa týka návrhu oneskoriť hlasovanie ako pani Sipol, ako Jan Albrecht, viete, ja som pracoval na tejto veci od roku 2004. Môj sa na tom pracoval od roku 2003. Takže keď sa ma pýtate, či môžeme zamietnúť tú vec, áno, určite by to bolo dobré, ale bolo by to nezodpovedné a tiež by to nebolo konštruktívne. A pozrieť sa na pána Bostrupca, či, či toto je tá istá vec. Áno, určite v konečnom dôsledku je o mnoho konštruktívnejšie pokúsiť sa využiť túto situáciu na to, aby sme dosiahli o mnoho lepšie riešenie. Ale chcela by som pripomenúť, Rade a komisie, že hlasovanie nie je ešte preč zo stola, je stále na stole. A preto súhlasím na tom, čo povedal pani Sipo, že návrh by mal byť rýchly a návrh musí byť vysokej kvality, ale zároveň rýchly. A tiež z praktického hľadiska by som chcela povedať nakoniec, že ešte som toto uznesenie neposkytla všetkým, pretože najprv by sme sa my so spravodajkyňou mali na tomto texte dohodnúť predtým, ako poskytneme tento text ostatným. Čiže tento text poskytnem až po dosiahnutí dohody medzi nami, ale môžem každého v tejto miestnosti ubezpečiť, že to dostanete, pretože nám to pomôže, aby sme mali bezpečné a kladné hlasovanie v apríli. Ďakujem. Ďakujem pani Itvel. Nikdy som si nebol istý, či dokážem správne napísať vaše meno Itvel. Je to tak? Viac menej? Ďakujem. Ďakujem, ďakujem. A myslím si, že sme dosiahli konsenzus ohľadne vášho návrhu. Oneskoríme hlasovanie. Všetky skupiny i poslanci súhlasia s takýmto postupom a myslím si, že to je na teraz všetko, pretože sme pokryli všetky body, ktoré boli zahrnuté do tohto popoludnejšieho zasadnutia nášho výboru. Čiže začneme e, zase zajtra o 10. so zasadnutím tohto výboru. Čiže zajtra bude hlasovanie. Čiže keby ste si donesli svoje elektronické kartičky, toto by bolo veľmi vhodné. Ďakujem.